Hlasovanie bude prebiehať hneď e, teraz. A teraz vítajte pri hlasovaní a podľa programu dňa máme 6 e, návrhov na uznesenia k trestu smrti v Bielorusku dvoch odsúdených e, Ladislava Kovaľova a Dimitra Konvaľova Nedostali sme žiadne pozmeňujúce návrhy. Kto hlasuje za tento uznesenie, kto je proti, kto sa zdržal. Bolo to jednohlasné, pokiaľ vidím. Teraz ideme k uzneseniu o Egypte. Máme e, spoločne 7 návrhov na uznesenie a jedno spoločné uznesenie zo 7 e, frakcií. Aj tu nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy. Môžem dať o tom hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Kto je proti? Kto sa zdržal? Aj mm, toto e, je schválené jednohlasne. Pokiaľ vidíme podľa e, programu máme teraz hlasovanie o uznesení o šiestich, e, šest uznesení o trestie smrti v Japonsku. Máme spoločné uznesenie. Je tu jedna faktická pripomienka, pán Čižester. Um, Ďakujem za to, že ste mi dali slovo. Som eh, trochu zmetený, lebo eh, som myslel, že tu je návrh uznesenia z EFD pred tým spoločným eh, uznesením, ale vy dávate hlasovať len o jednom uznesení, tak je to zmetok. Môžete ho vysvetliť? Pán kolega Chichester, my ideme mm, podľa programu, mali sme uznesenie v e Japonsku, ale teraz sme práve um, prebrali Egypt a um, teraz sa dostávame k Japonsku, máme 6 e, e, návrhov uznesenia a potom máme spoločné uznesenie z piatich frakcií a dávam hlasovať e, o um, tom texte uznesenia z EFD. Kto hlasuje za tento text uznesenia? Kto je proti? Kto sa zdržal? je to tým pádom zamietnuté a teraz ideme k spoločnému návrhu uznesenia z piatich frakcií. Nemáme tu žiadne pozmeňujúce návrhy, takže môžeme nechať o celom texte hlasovať. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Tak uzatváram hlasovanie. A um, tým pádom je prijaté toto e, uznesenie a to 30, 43 e, e, za a 4 sa zdržali. A zápisnica z tejto schôdze parlamentu bude predložená na budúcej schôdzi a želám všetkým kolegom a kolegyňam šťastnú cestu domov. A ešte pani kolegyňa Korola chce slovo, nech sa páči puhemies haluan todeta että äänestin ja chcem eh, povedať, že som hlasovala za to, ale táto, mm, tento stroj nefungoval. Tak to zapíšeme do zápisnice. Pani Korola, želám všetkým eh, kolegám eh, šťastnú cestu domov, ak by ste sa zdržali kvôli štrajku v Nemecku, tak vám chcem povedať,